Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone. Dobre, tak zdá sa, že môžeme začať. Dobre popoludne, vyhlasujem toto zasadnutie za otvorené. Vítaj, vítam všetkých novozvolených členov, gratulujem k vášmu zvoleniu. A gratulujem aj všetkým bývalým kolegom, ktorí sú tu prítomní v sále. Bola som požiadaná predsedať začiatku nášho zasadnutia, lebo ja som tu najdlhšie, e, takže budem predsedať e, zvoleniu e, nášho eh, eh, budúceho predsedu alebo predsedničky. Chcem pripomenúť naše pravidlá. Eh, mojim kolegom je teda zriadenie predsedníctva výboru PETY, zvolenie nášho budúceho člena a podpredsedov podľa článku 1.3 e, zloženie nášho predsedníctva musí reflektovať diverzitu parlamentu, čiže predsedníctvo nemôže byť výlučne e, mužské alebo ženské a všetci podpredsedovia nemôžu byť z tých, tých, tých členských štátov. K našim voľbám, ako som povedala, najprv predseda a potom podpredsedovia. Znovu e, potvrdzujem pravidlá. Chcem vyhlásiť mená Eh, náhradných členov, ktorí eh, sa zúčastnia eh, volie, pretože nemáme kvórum všetkých členov, čiže to budú... Zambasky, sorry if I misspell it, who will be replacing Mr. Kyriakos. Ktorý... Pán Kyriakos. Um, Mrs. Pani Maravico, ktorá nahradí pani Čiana Čamča pre skupinu ID, pán Adam Koza nahradí pani Anna Michel Azimakupulu za skupinu EPP, pán Sven Schulz nahradí pána Laurent Chanty Vince znovu za skupinu EPP a potom pán Dimitris Papalakis nahradí pána Alfreda Sonda za skupinu SAD. Ehm, spomenula som všetkých, ehm, ešte niekto iný ehm, nahrádza plného člena. Ak áno, prosím, povedzte svoje meno. Mm, takže rečnička nehovorí do mikrofónu a, a, a nahradí e, Markan Arkan. Markan Arkan a ja e, e, nahradím pána Sevigio. Could you say again the name of the, of the member that... Mohli by ste povedať meno člena, ktorého nahrádzate? Meno člena, ktorého nahrádzate? Nezachytila som meno e, poslanca, ktorého nahrádzate. Richarda you Teda nahradzuje pán, nahrádza pána Smerilia. Ďakujem. Ďakujem. Okay, nobody else it seems. Dobre, zdá sa, že nikto iný. Yes, you may be needing... Dobre, možno budete potrebovať vašu kartu. Teraz e, pristúpime e, k voľbe e, predsedu. Najprv e, musím preveriť, či e, je platné naše kvórum. E, e potrebujeme 9 členov. E, čiže netreba to počítať už dnes popoludní. A teraz e, e, budem e, vyvolávať kandidátov predsedu a dám vám slovo. Yes, you have the floor. Áno, nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička. Pani predsednička, um, ja zastupujem pani Monserrat. Dobre. máme ešte nejakých iných kandidátov? Zdá sa, že nie. Potom máme už len e, jeden, jedného kandidáta na e, predsedu. Požiadam pani Monserrat, keby, či súhlasíte e, s tým. Súhlasíte? Dobre, musím preveriť, že ste plným členom, že ste, že ste e, riadne splnili e, vaše vyhlásenie a, a pokiaľ ide o e, kódex správania. Takže môžeme jednoducho uzavrieť vaše, vašu, vaše zvolenie potleskom. Toutes mes félicitations et je vous propose d'échanger nos places. E, gratulujem a teraz navrhujem, aby sme si vymenili miesta. First of all, v prvom rade ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, za vašu podporu. Je mi cťou byť, tohto dôlež- byť predsedničkou tohto dôležitého výboru. Tento výber, výbor je eh, vstupným eh, miestom európskych občanov do Európskeho parlamentu. Máme veľkú príležitosť počas tohto e, e, legislatívneho obdobia, pretože si môžeme vypočuť problémy našich občanov a pomôcť im vyriešiť ich. A je to veľká príležitosť pre nás všetkých e, prinášať parlament občanom. Je to vynikajúci nástroj robiť našu prácu a prinášať Európu bližšie občanom. Ja budem spravodlivá a budem rešpektovať právny štát a budem dúfať, že všetci budeme e, spolupracovať s ostatnými skupinami konštruktívnym spôsobom a e, zodpovedne e, brániac všeobecné záujmy našich občanov. Takže ďakujem veľmi pekne všetkých. A teraz, ak dovolíte, budem hovoriť mojim skvelým jazykom španielčinou a teraz pristúpime najskôr a už sme vlastne pred, e, predchádzajúca predsednička už menovala e, tých náhradníkov, ktorí nahrádzajú hlavných členov, riadných členov a teraz budeme voliť prvého podpredsedu výboru. Takže e, skupiny, e, ktoré navrhujú k svojich kandidátov na post e, prvého podpredsedu výboru. Eh, v mene eh, zelených, eh, v mene strany zelených chcem predstaviť Tatianu Ždanoku. Ďakujem. Ešte niečo? Ďakujem. Takže keďže máme iba jednu kandidatúru, tak pani Tatiana Ždanoka prijíma prijíma post prvej podpredsedničky? Yes, I do agree to the nominee. Áno, ja prijímam. Did you sign all the declaration? Podpísali ste všetky deklarácie. Dobre, výborne. Mikrofón nemá pani predsednička. Takže splnili ste všetky požiadavky. A keďže sme mali iba jednu kandidátku na post prvej podpredsedničky tohto výboru, tak myslím si, že to môžeme aklamačne potleskom e, schváliť. Takže prosím, nech sa páči, prídite si sadnúť za predsednícky stôl. A teraz EPP skupina KIN, Nech sa páči, dávam. Ďakujem pani predsedničko na základe posunutia v kandidátskom zozname. Mi dovolte, uh, dovolte prerušenie zasadnutia na dve minúty, aby sme sa poradili. Ďakujem. Áno, musím e, ešte trošku sa prosprávať, preskytovať kandidátsky zoznam, kandidátsku listinu um, s mojou politickou skupinou. Dve minúty prestávku, please. Len dve minúty, prosím. Súhlasíte politické skupiny, keďže jedna politická skupina požiadala o dvojminútový čas na zamyslenie, tak prerušíme schôdzu na dve minúty. Ďakujem. Áno, vážení e, členovia výboru, prešlo viac ako dve minúty a ak súhlasíte, vrátime sa k našej schôdzi a budeme pokračovať v našom programe. Želá si vystúpiť niektorá politická skupina teraz, keď sme opätovne otvorili schôdzu. EPP, nech sa páči. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Moja politická skupina sa dnes zúčastňuje na voľbe predsedu a štyroch podpredsedov a my sme äh, vlastne vychádzali z nad äh, skupinovej dohody, ale zdá sa, že je to teraz také deravé a preto je potrebné sa poradiť medzi politickými skupinou a preto vás poprosím, aby sme presunuli a posunuli trošku toto, túto voľbu pod predsedou. Um, los libera no? Liberáli? Áno, nech sa páči. Pán Spalakis. Pa- Spalakis. Εμείς εισηγούμαστε να συνεχίσει κανονικά η my by sme chceli navrhnúť, aby hlasovanie prebiehalo podľa pôvodného plánu na každý post podpredsedu oddelenie. Ak nie je žiadne, žiadny iný návrh, tak EPP má viac ako 7 poslancov, ktorí žiadajú, aby sa odložilo hlasovanie vo výbore. Ak socialisti sú proti, takže teraz budeme hlasovať, či odložíme e, pokračovanie výboru, alebo či e, nie. Takže budeme hlasovať. Zelené bude za to E, aby sme odložili hlasovanie a červené bude proti odloženiu hlasovania. Ale ešte predtým, ako otvoríme hlasovanie, dávam slovo pánovi Kanesovi. Áno, vážená pani predsednička. Ešte by som chcel oznámiť, že v mene Renew Europe pani Valdis, nech sa páči, prijatý, prijatá kandidatúra, takže ak súhlasíte, tak teraz začneme hlasovať a uvidíme. Otváram hlasovanie. Perfekto. Výborne. Takže nebudeme hlasovať tajne, takže budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Kto je za to, aby sa odložilo, odložila schôdza výboru? Dobre, keďže aj technický servis nevidel dobre, takže overíme si hlasovanie elektronicky. Tam uvidíme, že či teda odložíme výbor alebo nie. Otváram elektronické hlasovanie. Takže zelené bude za odloženie a červené bude za to, aby sme pokračovali v schôdzi a v hlasovaní. 30... Z 30 prítomných 18 sú proti odloženiu schôdzi a 12 sú za odloženie schôdze, takže budeme pokračovať v hlasovaní. Teraz prejdeme k hlasovaní, budeme pokračovať v hlasovaní, budeme voliť druhého podpredsedu. Je nejaká kandidatúra? Sí. Áno, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Žela by som si e, predstaviť pani Jana Tom za druhú podpredsedničku za skupinu Renew Europe. Ďakujem. Ešte nejaký ďalší kandidát? Nie. Takže ak... Áno, pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička. Miller? Pani Miller, želáte sa? Takže e, eh, prijímate eh, post kandidátky na druhú podpredsedničku výboru PETI? Yes, thank you. Sorry. And I also signed... Áno. A prijímam a tiež som podpísala všetky doklady, ktoré sú k tomu potrebné. Dobre, takže ak nemáme e, žiadneho ďalšieho kandidáta, budeme voliť aklamačne potleskom. Nech sa páči, prejdete za predsednícky stôl a zaujmite svoje miesto. Continuamos. Teraz budeme pokračovať. A teraz budeme eh, voliť tretieho podpredsedu. Má niektorá politická skupina eh, návrh na kandidáta? Nech sa páči. Thank you. On behalf of our political group... V mene našej politickej skupiny EKR eh, e chcem nominovať pána Richarda Čarneckého mm, na tretieho podpredsedu výboru už má kompetencie v tomto výbore z jedného z predchádzajúcich eh, volebných období. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké, nejaký ďalší kandidát alebo kandidátka na post e, tretieho podpredsedu? I'm pushing the wrong button. I'm stressed. Uh, I don't have another candi uh, candidate, uh, but on behalf of Renew Europe Group, I would... V mene skupiny Renew by som navrhovala, aby sa hlasovalo o e, tomto kandidátovi. Aby sa hlasovalo tajne, to je uh, návrh skupiny Renew Europe. Ako viete, tak potrebujeme sedem členov, ktorí podporia návrh aby sme hlasovali tajným hlasovaním. Koľko e, členov vás podporuje v tomto návrhu? Um, sí, sí, um, la mano. Prosím vás, zdvihnete ruku tí, ktorí ste za to, aby sme hlasovali tajným hlasovaním. Keďže sa bolo, bola splnená požiadavka siedmých osôb, budeme hlasovať digitálne a tajne. Je nejaký ďalší kandidát na, tretí, na post tretieho podpredsedu? Máme jedného kandidáta. To je, ak súhlasíte, zelené bude za a červené bude e, proti. E, budú tak hlasovať tí, ktorí e, nie sú za toho kandidáta. Hlasujeme tajne a elektronicky. votos son nulos. ¿no? Son... Sí, lo, sí. Um, anuncio el resultado. Oznamujem výsledok z 31 hlasujúcich, 18 bolo za pána Čarneckého, 10 proti a 3 zdržania sa. Takže e, pán Čarnecký je tretím podpredsedom a prosím vás, prídite a zaujmite svoje miesto za predsedníckým stolom. Zároveň vám gratulujem. A teraz prejdeme E, k štvrtému hlasovaniu. E, štvrtý podpredseda. Návrhy. Áno. E, návrhy kandidátov, pán Papalamos. V mene SD náš návrh je Kristina Majster Maltinda Krantro, ktorá sedí vedľa mňa. Ešte nejaký ďalší kandidát? Nie, takže ak súhlasíte, budeme hlasovať aklamačne. Congratulations. Bueno, lo había dicho si aceptaba. Gratulujem. o, predpokladám, že už ste e, podpísali všetky vyhlásenia. Gratulujem. A teraz vás pozývam za predsednícky stôl. A, a teraz chcem vás, vážení kolegovia poslanci, poinformovať, že už máte prístup e, k aplikácii IPP, čo je prístup k údajom, kde sú zaregistrované petície a všetky dokumenty, ktoré s nimi súvisia. Ak si nejaký poslanec želá, aby aj jeho asistent mal prístup k tejto aplikácii musí o to požiadať sekretariát osobne a potom sekretariát mu zašle e, pošt, elektronickou poštou detaily. E, vo vašich poštových priehradkách už máte texty o e, aktivitách pety v predchádzajúcom volebnom období, zatiaľ v angličtine, ale bude to aj v ďalších jazykoch. A keďže sme už teraz zvolili všetkých členov predsedníctva, prerušíme schôdzu a stretneme sa 4. a 5. septembra v Bruseli a to bude prvý e, e, výbor po lete. Ďakujem a prajem vám príjemné